Znovu otváram zasadnutie, ktoré sme e, prerušili 12. E, septembra, zasadnutie Európskeho parlamentu. Dámy a páni, vás, poprosím vás hneď na úvod, aby sme sa spoločne postavili na minútu e, ticha. Pri tejto prozbe v tejto miestnosti, ako vždy, budú kolegovia mlčať, bude tu ticho a bude tu uh, panovať ticho. Do tohoto ticha však zaznievajú výkriky. Výkriky detí, ktoré vidia topiť sa vlastných rodičov, výkriky rodičov, ktorí nemôžu zachrániť svoje deti. Výkriky ľudí, ktorí e, sú stratení na rozbúrených vodách, hoci vidia už pobrežie kontinentu. E, pobrežie kontinentu, o ktorom si mysleli, že je to kontinent, na ktorom nájdu ochranu a nádej. Sú to vykriky ľudí, ktorí krátko predtým, než mohli pristať eh, na eh, pobreží Európy, stratili eh, svoj život. V tejto súvislosti sa diskutuje o číslach. Diskutujeme o to, kto príjme koľko utečencov a, a, alebo ich nepríjme. Diskutujeme o peniazoch, čo to bude stáť. V tejto súvislosti diskutujeme o suchých číslach a, a suchej litere paragrafov. Hovoríme o skutočnosti, ktorej som takmer nemohol uveriť, že libári, ktorí e, takýchto ľudí zachraňujú, e, majú problém byť obvinení e, z trestných činov, že napomáhali k ilegálnemu pristahovalectvu. Diskutujeme o tom, dámy a pani, ako najbohatší kontinent sveta. Určite E, bohatstvo na tomto kontinente nie je rozdelené e, spravodlivo, to všetci vieme, ale my, občania štátov Európskej únie, e, my meriame všetko podľa tohto meritka, že ľudia z chudobných regiónov prichádzajú k nám, do silných, bohatých krajín. Hovorím o tých, ktorí utekajú v zúfalstve a u nás hľadajú ochranu. A v porovnaní s týmito všetkými sme bohatí a silní. Nechcem hovoriť o paragrafoch v rámci týchto tragédií, o našej sile, ktorú pri všetkých ťažkostiach, ktoré musíme prekonávať, ktorú vždy e, preukážeme. Takáto sila by mala byť našou povinnosťou. Povinnosťou e, pomôcť tým, ktorí tu hľadajú Eh, útočisko. A ja dúfam, že minúta ticha, ktorú venujeme eh, obetiam eh, z Lampedúzy, že možno bude zlomom v politike Európskej únie, že by mohla byť prelomom. Ďakujem vám.